Budeme hlasovať na najbližšej eh, plenárke v Bruseli, teda na najbližšom plenárnom skúci tu. Teraz správa pani eh, Fotiga, nadvezujúce opatrenia SVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EU s cieľom bojovať s propagandou tretich strán zameranou proti Unii. 4 minúty, pani spravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Je mi podstou predložiť odporúčania rade a vysokej predstaviteľke, podpredsedničke, dva roky po schválení dôležitej správy o stratkom EÚ s cieľom bojovať e, s propagandou tretich strán zameranou proti Unii. Teda dva roky potom som vypracovala túto správu. Bola som spravodajkyňou EP aj pre tú inú správu, Prvá správa, ktorá bola prijatá v novembri 2016, e, bola rozdelená na dve časti, kde boli uvedení tí podstatní aktéry v rámci tejto snahy EÚ bojovať s nepriateľskou propagandou. propagandou. Boli to štátni aktéry, Ruská federácia konkrétne, a potom neštátni aktéry, prevažne radikalizovaní, radikálne islamistické organizácie ako ISIS. Tentokrát sme sa rozhodli štrukturovať správu a odporúčania iným spôsobom vďaka príspevkom zástupcov eh, tých najväčších politických skupín v parlamente. Odporúčania sme rozdelili na časti, eh, ktoré sú nazvané Situácia 2018, a zameranie sa na hybridné vedenie vojny. Tam zdôrazňujeme nevyhnutnosť vyhnúť sa cenzúre v snahe bojovať s nepriateľskou propagandou, s dezinformáciami, nepravými informáciami, ktoré sú predkladané o EÚ a o členských štátoch zdôrazňujeme dôležitosť kvalitnej novinárskej práce, zachovania slobody prejavu a slobody médií. Takisto uvádzame koncept možných legislatívnych a regulačných eh, činností a krokov tak na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni sú tu strany, ktoré hovoria o nevyhnutnosti dokonca zavádzať humanitárne právo, ktoré by e, napomohlo riešiť kybernetické vedenie vojny alebo informačné vedenie vojny. Zdôrazňujeme meniace sa vzory, vzorce viacerých aktérov na tomto poli, pokiaľ ide o radikalizované organizácie, tak uvádzame e, namiesto tých veľmi populárnych webových stránok, ktoré zvýšili mieru radikalizácie mládeže, že existujú spôsoby šifrovaného zasielania správ, zasielania správ, ktoré sú veľmi populárne rozšírené. E, bolo vynaložené veľa práce tak v rámci inštitúcií EÚ, EÚ, ktoré majú svoje sídlo v EÚ a organizácií, a takisto aj zo strany občianskej spoločnosti počas e, týchto dvoch rokov. Všetky tie činnosti uvádzame v citáciách. Chcela by som zdôrazniť dôležitosť e, istých praktických postupov, eh, pokiaľ ide o tieto veci a takisto aj pokiaľ ide o transatlantickú spoluprácu a spoluprácu s rovnako naladenými krajinami. A takisto spomíname transatlantickú komisiu. V druhej časti správy konkrétne hovoríme o typoch dezinformácií a nepriateľskej propagandy. Tretia časť sa týka ochrany našich volebných postupov a procesov. A taktiež na rok 2019 eh, sa vzťahuje vízia a viac ako 29 rôznych volieb v členských štátoch. To sa týka teda aj volieb do Európskeho parlamentu. Tie prebehnú v maji. Po skúsenostiach zasahovania do volieb zo strany Ruska, teda zasahovania do volieb a referent v EÚ, ale aj inde, musíme posilniť našu odolnosť voči takýmto zásahom stratcom east and uh, e, complement its activity uh, also indicating two other. Poukazujeme na to, že význam Stratkomu je veľmi veľký, taktiež sú tu ďalšie pracovné komory pre Západný Balkán a Blízky východ, ako aj Severnú Afriku a oblasť Perského zálivu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v, mani, v mene pani podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky pre zahraničnú bezpečnostnú politiku dostane slovo pán Milica. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste si našli čas prejednať výzvy súvisiace s dezinformáciami a zahraničnými zásahmi. Je to naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili, najmä spravodajkyni, pani Fotige, sa chcem poďakovať eh, za takúto vysoko aktuálnu správu o forme odporúčaní. Eh, je to v súlade s logikou a taktiež krokmi, ktoré sa popisujú v akčnom pláne na boj proti dezinformáciám. Tento akčný plán vysoká predstaviteľka a komisia predložili Európskemu parlamentu a Európskej rade. Odpoveď eh, a reakcia na hybridné hrozby by mala byť spoločným konaním my sa v tomto smere už angažujeme, ale členské štáty tiež musia zintenzívniť svoje úsilie, tak ako sa vyjadruje aj rada vo svojich záveroch. Odporúčania zdôrazňujú kľúčový význam slobody prejavu, slobody slova a mediálneho pluralizmu snaha presadiť odolnú demokratickú spoločnosť. Naše základné hodnoty musia byť vyjadre našich reakcií na výzvy súvisiace s dezinformáciami. Práve z tohto sme vychádzali pri práci na akčnom pláne a teraz pri tejto kampanii správa vyzýva európske inštitúcie, aby sa snažili o to, aby strategická komunikácia EÚ bola vysoko na zozname priorít EU agendy. Európske inštitúcie a členské štáty spolupracujú úzko v boji proti dezinformáciám. Môžem vás ubezpečiť, že toto všetko sa už deje, ale je to dlhodobé úsilie, ktoré prekračuje rámec tohto ročných volieb do Európskeho parlamentu. Preto sa spoliehame na dlhodobú podporu parlamentu aj v rozpočtových e, otázkach. Akčný plán na boj proti dezinformáciám si vyžaduje nárast počtu zamestnancov e, na úrovni troch pracovných skupín, aby dokázali jednoduchšie odhaliť, analyzovať a vyvrátiť tieto informácie, aby sa poukazovalo na negatívne dopady týchto dezinformácií, ale tiež, aby sa zlepšila komunikácia o našich hodnotách a politických prístupoch. Na budúci týždeň sa chystáme spustiť systém rýchlej reakcie, tak ako ho popisujeme v akčnom pláne. Tento systém umožní členským štátom vyhodnocovať dezinformácie, navzájom si postupovať e, tieto závery. Tento rok e, bude poznačený lepším poznaním tejto problematiky a taktiež chceme presadzovať spoločné reakcie v prípade potreby. To sa týka aj osvetových kampaní a tiež upozorňovania na to, že je treba zvyšovať odolnosť našej spoločnosti. Chcel by som vyzdvihnúť vaše doterajšie úsilie na úrovni pracovnej síly i stratkom, aj čo sa týka pozitívnej komunikácie, aj tiež čo sa týka boja proti dezinformáciám. Chcel by som tiež pochváliť tie ďalšie dve E, pracovné skupiny pre Západný Balkán a pre región juhu. Pracovná skupina je východný stratkom bola priekopníkom. Doposiaľ e, dokázala upozorniť na viac ako 5000 prípadov dezinformácií e, z ruských zdrojov. Žiaľ, tento počet pravdepodobne ešte porastie ďalej, keďže tento problém sa nestratí len tak ľahko z dohľadu je našou spoločnou povinnosťou ochrániť európske voľby pred zahraničnými zásahmi. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť, je upozorňovať na výzvy, ktoré s tým súvisia, ďalej úzko spolupracovať s médiami, s mimovládkami a tiež s sociálnymi sieťami, internetovými médiami ESVČ. Na tomto pracuje v úzkej spolupráci s parlamentom a s komisiou. Isté, že tento akčný plán bude plne dodržiavať odlišné prístupy členských štátov, čo sa týka slobody prejavu, slobody médií. To budú základné princípy našich eh, krokov. Paralelne k tomuto sa snažíme spolupracovať v boji proti zahraničným zásahom a hybridným hrozbám spolu s medzinárodnými partnermi, ako je NATO a G7. Ako príklad by som uviedol našu spoluprácu s NATO. To už zahrňa postupovanie si hodnotiacich správ v oblasti dezinformácie a taktiež životného prostredia a tiež koordinované postupy ako napríklad eh, hybridné eh, rozby a s tým súvisiace eh, ochranné opatrenia. Mali by sme sa tiež úzko spájať s našimi susednými krajinami, aby sme presadzovali pozitívnu agendu. Ak sa budeme angažovať v tejto pozitívnej forme komunikovania a verejnej diplomácie v regióne susedstva, Ehm, zaznamenáme výsledky. Je to dôležité z hľadiska presudzovania európskych záujmov a európskych hodnôt. Kultúrna a ekonomická diplomacia, delí úzka spolupráca medzi členskými štátmi EÚ, medzi zastúpeniami únie v delegáciách priamo na mieste. Toto sú veľmi silné nástroje v snahe šíriť pozitívny obraz o Európskej únii vo svete. Najlepším protikrokom bojom proti dezinformáciám je jednak šírenie zdravého mediálneho priestoru a na druhej strane upozorňovanie na pozitívne dopady európskej politiky. Naši občania, ako aj občania našich regiónov, majú právo prijímať rozhodnutia na základe správnych informácií, nie na základe falošných správ. Tiež majú právo na pluralitné mediálne prostredie a tiež majú právo na vysokokvalitné informácie. Ide tu o kvalitu našej demokracie a tiež ide o kvalitu našej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo v mene EPP pani Manesku. Nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem. Najskôr by som rada zablahoželala pani Fotige ako spravodajky k vynikajúcej správe, ktorá je vysoko aktuálna tejto správe máme text, ktorý uznáva eh, existenciu eh, nepriateľských propagandistických kampaní a tiež, že členské štáty musia prijať proaktívne opatrenia, aby bojovali proti takejto propagande a reagovali v prípade, že došlo k špionáži tretej krajiny. Tiež by sa mala zajistiť výmena informácií medzi členskými štátmi, mali by sa tiež o eh, osvetové kampanie a v neposlednom rade tiež je potrebné dostatočne financovať i stredkom. Informačná vojna je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Európska únia musí konať jednotne. Nezabúdajme, že v roku 2013 generál Parazimov hovoril o iných ako vojenských spôsoboch dosahovania politických cieľov a tiež vyhodnocovanie zbraní podľa ich efektívnosti. Aj o tom hovoril tu nejde o lži, ide o znemožnenie občanom e, rozlišovať medzi tým, čo je pravda a čo je lož. On vlastne získal ocenenia za tento svoj talent e, a za tieto svoje metódy propagandy. Európska únia teda musí koordinovať svoje kroky spolu s NATO a s G7 v tejto oblasti podpora nečinnosti to by vystavilo hrozbe 500 miliónov našich občanov a tiež by to ohrozilo naše hodnoty a integritu celej únie. Ďakujem. Ďakujem Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo za SAD pán Freund. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. O zhruba dva mesiace eh, opäť eh, sa spustia voľby v Európe pri Brexite, pri voľbe amerického prezidenta a pri rozhodovaní o francúzsko prezentovi e, sme boli vystavení obrovským výzvam a síce na internete, najmä na sociálnych sieťach, sme vystavení dezinformáciám, falošným správam, propagande a podobným článkom. Sme nimi bombardovaní. Často je to formované tak, že mnohí užívateľia majú ťažkosti rozlíšiť e, fakty od fikcie, taktiež informácií od propagandy alebo pravdu od lží. Chcel by som preto uvítať a vysoko vyzvihnúť, že máme osobitné oddelenie na ESVČ, ktoré sa zaoberá bojom proti takejto propagande. Napriek tomu si však myslím, že ide len o prvé krôčiky. Problém podľa mňa spočíva v tom, že technický, technologický pokrok takýchto protiopatrení e, zaostáva a to dlhodobo. Celkovo ešte stále bojujeme proti včerajším dezinformáciám a to prostriedkami z predvčerajška. Keď sa pozrieme na oblasť umelej inteligencie, tak e, nás úplne striasa z toho, čo nás v budúcnosti čaká. Osoby, taktiež vyjadrenia sú vyfabulované, um, sú vkladané ľuďom do úst tvrdenia, ktoré nikdy nepovedali a vzniká sfalšované video človek sa nedokáže proti tomu brániť, e, pretože fiktívne to tak jednoducho e, vyzerá. Ešte raz by som chcel, chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o túto správu. Bolo to moje posledné pôsobenie ako tenebo spravodajcu. Ja už sa nebudem uchádzať o pozve v Európskom parlamente. Bolo mi veľkou e, cťou a potešením zastupovať Rakúsko v Európskom parlamente. Dúfam, že tento proces nebude poznačený nacionalistickými alebo populistickými e, hnutiami a že nebude zabrzdený, pretože iba spoločne jednotne a vďaka silnej Európe sa dokážeme vyzvať, e, pardon, vysporiadať s svetovými výzvami. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje za skupinu ECR pán Čarnecký. Nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, ďakujem pekne. Chcel by som aj ja zablahoželať pani Fotige k vynikajúcej správe. My sme totiž eh, naozaj eh, eh, vystavení v prvej línii útokom. To znamená, že mediálny priestor je príliš využívaný, zneužívajú ho iní, aby bojovali proti slobode. A tieto boje zvádza, zvádzajú konkrétne tretie krajiny. A myslím, že by sme mali aj konkrétne menovať. V politickom živote existujú rôzne príležitosti využívať nástroje, ktoré sú k dispozícii. E, čakajú nás o nedlho voľby a práve tie môžu byť takouto príležitosťou, taktiež Brexit môžu byť vhodnou príležitosťou na zmenu, ale aj iné situácie. pri ktorých vieme, že dôjde k zneužitiu, že nepriatelia slobody ich zneužijú na svoje účely. Ak chceme šíriť slobodu, musíme konať aj na tomto fronte. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje za skupinu Alde pán Strebičius. Eh, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, prístup k informáciám je spojený s čoraz väčším rizikom, eh, že obdržíme neoverené informácie. Všetky členské štáty, ktoré popierajú existenciu dezinformácií a taktiež nepriateľských propagandistických zásahov a tiež dopadu na verejnú mienku by mali uznať tieto fakty, vyhodnotiť situáciu na svojom území a prijať proaktívne opatrenia na to, aby bojovali proti týmto fenoménom, aby ich odstavili. Musíme rozložiť existujúce trhy falošných správ, lží, dezinformácie, propagandy v Európskej únii Tieto hnutia majú podporu znútra aj zvonku. Existujú rôzne formy terorizmu, vojenský terorizmus, e, taktiež e, ohrozenie e, bezpečnosti v spoločnosti. Informačný terorizmus to je jedna z fóriem, ktorý musíme tiež vnímať, pretože ide o ohrozenie bezpečnosti a taktiež ohrozenie nášho spôsobu života. Informačný terorizmus je úzko prepojený na hybridné vojny a útočí na mysle a na srdcia našich ľudí. Pretrvávajúca bitka proti týmto fenoménom medzi tzv. škriatkami a trolmi, aby e, táto bitka bola úspešná, musíme sa zamerať na nedostatky na úrovni pracovnej skupiny Istratkom, e, teda je tam nedostatočné poznanie regionálnych um, faktov, taktiež e, nedostatky expertného poznania. To si vyžaduje naliehavé rozhodnutia tak, aby ich stratkom a táto pracovná skupina sa mohla rozbehnúť ako plne funkčná štruktúra s dodatočnou aj finančnou, aj personálnou podporou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz v mene skupiny zelených dostane slovo pani Harms. Vážený pán predsedajúci, na rozdiel od prvej správy pani Fotiga si predstavitelia politických skupín pri rokovaní novej správe boli jednotnejší a to súvisí s tým, podľa môjho názoru, že medzi časom sú tu už skúsenosti ohľadne organizovaným, šíreným nesprávnym informáciám, fake news. V našich krajinách už teda máme s tým skúsenosti a krajina, s ktorou najviac máme problémy v tejto otázke, je teda Rusko. A nie iba Ukrajina sa stala bitevným polom, ale zároveň Rusko súčasne a Kremel sa snaží stále oveľa viac a stále viac prostriedkov do toho dáva, aby aj občanov európskych krajín pobádal proti vládam týchto krajín, napríklad protesty žltých hviezd, takisto proti migrantom sú ľudia stále viac štvaní, ale aj proti Európskej únie, napríklad v rámci hlasovania o Brexite. Oddelenie strategickej komunikácie na rozlišovanie a bojovanie proti organizovaným nesprávnym správam podľa môjho názoru musí byť posilnené. Musíme mať viac expertov, viac peňazí do toho dávať a je veľmi dôležité, aby táto sekcia v budúcnosti spolupracovala s orgánmi členských štátov a k tomu patria a bezprostredne teda aj tajné služby a NATO. Bod 1a tejto správy však nesmie byť opomenutý, nezávislé, slobodné médiá, pluralizmus v demokratických spoločnostiach, to, sú, to je alfa a omega proti takémuto štvaniu a proti propagande, na to, aby sme obstáli. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne a teraz za GUE dostane slovo pán Kouso Permoj. Ďakujem pekne, vážený pán predseda uplynuli už dva roky, odkedy sme videli tie isté obviňovania, tie isté argumenty a tá istá teória sa uplatňuje, ktorá súvisí s politikou dobrého susedstva. A vidíme, že tie viny za vnútorné procesy sa stále pripisujú externým aktérom ale kto je na vine sú voliči za túto neoliberálnu politiku. A vlastne výsledok je taký, že naše vzťahy k Rusku sa v podstate ako výsledok iba zhoršujú. Parlament by chcel zriadiť nezávislé skupiny pre komunikáciu a žurnalizmus, ale ako sa to má urobiť, keď budú dostávať peniaze od Európy, Európskej únie? Parlament chce iba kritizovať, ale nechce byť kritizovaný. Ďakujem pekne a teraz v mene EFDD dostane slovo pán Castaldo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Je jasné, že ten rozmer hybridnej vojny je, nie je zanedbateľný. Je to stále väčší faktor v našej spoločnosti. S nástupom rýchlejších technológií sa tento fenomén iba zintenzívňuje. Sú to medzinárodné útoky e, v spojenom svete. Z toho vychádzam teda ja. Avšak chcel by som povedať aj to, že musíme občanov informovať a upozorňovať ich na tieto hrozby. Nie je možné, aby sa z našich vlastných občanov stali aktéry terorizmu, čo potrebujeme je nájsť vyvážený prístup, ako chceme čeliť hrozbám online. A to sa neobmedzuje teda iba na konkrétnu krajinu, pretože vieme, že v domene internetu e, žiadne hranice nemáme. Musíme sa takisto sústrediť na otázku e, tej transferovanej proxy vojny, ktorú niektoré mocnosti presúvajú do iných krajín čo treba, je urobiť potrebné opatrenia proti týmto problémom, aby sme sa nedostali do cenzúry. To je tá rovnováha, ktorú potrebujeme a preto podporujem túto správu, pretože obsahuje určité pozitívne kroky, ale nestačí. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani Fotiga, vy neriešite skutočne strategickú komunikáciu, vy tu navrhujete opatrenia na to, aby ste bojovali proti propagande, ktorá nie je zadefinovaná, ktorá by vlastne mala e, horšovať situáciu v Európskej únie. Inšpirujete sa tej istej konspiračnej logiky, a môžeme dokonca nazvať bolševistickou, ako aj správa Kalniete. Vidíte zahraničnú ruku za všetkým disentom, pokiaľ ide o európsky projekt. Brexit to je Putin pre vás, žlté vesty to je Moskva Polsko to je takisto ruská chyba. Takže potrebujeme kontrolovať e, situáciu. Momentálne sa nachádzame v postupe e, stalinistickom, pokiaľ ide o reedukačné tábory. To, je starý dobrý, to sú staré dobré časy komunistické. Pani, vy e, ste e, vlastne zradili odkaz Jana Pavla II ktorý chce, aby Európa, ktorý chcel, aby Európa dýchala dvomi časťami plúc. Vy v podstate e, odkliešťujete Európu od Ruska. Ďakujem pekne a teraz avšak je tu modrá kartička. Akceptujete túto modrú kartičku? Pán Taran by sa chcel spýtať otázku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Schaffhauser, súhlasíte so mnou v tom zmysle, že porovnávanie pani Kalniet so stalinizmom a s takýmito vecami, že to je jednoducho nevhodné, pretože podľa mojich vedomostí ona sa narodila v, v sibirskom gulagu. To je otázka, môžete kľudne odpovedať. Ja som mal príležitosť vyjadriť, zhovárať sa včera s pani Kalniete a takisto som s ňou hovoril aj skúsenosti z Gulagu a bohužiaľ ona ma nepočúvala, keď som hovoril a ja som jej povedal, že intervencia proti Rusku e, nemôže byť iba na úrovni nejakých pocitov, ale že potrebujeme aj zdravý rozum v rámci analýzy tej situácie. Ja by som chcel povedať, že o to viac si môžem dovoliť povedať tieto slova, pretože som bojoval proti komunizmu a bolo to práve tu v Štrasburgu, kde sme zjednotili všetky protikomunistické síly ešte pred pádom múru. Ďakujem pekne, teraz prejdeme k ďalšiemu programu. A dostane slovo pán eh, Fontulis. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pozrime sa na to teda e, z pohľadu pravdy. Propaganda nie je problémom, dámy a páni. Európska únia šíri najväčšie množstvo propagandy voči svojim občanom a vašim problémom je jednoducho to, že všetko to, čo je proti vašim záujmom, je problém. Financujeme tisícky mimovládnych organizácií, ktoré robia propagandu vo viacerých smeroch a vaše vlastné hodnoty nazývate európskymi hodnotami bez toho, že by ste sa spýtali občanov, či s tým súhlasia. Však čo je horšie, je, že vašo, vašim postojom vlastne poukazujete na to, že ľudia EÚ ako keby boli neschopní zhodnotiť informácie sami. Váš patronizujúci prístup vtláča vaše pohľady občanom. Občania môžu voliť za koho chcú, e, za predpokladu, že teda súhlasia s vami. Ako majú byť teda občania správne informovaní a rozhodovať sa sami za seba? Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Kalniete. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak je tu jedno odporúčanie, ktoré by sa malo opakovať opakovane, e, je to, že treba skutočne e, prerobiť e, istrat task force na permanentnú jednotku, na to, aby sme podporovali túto jednotku v budúcnosti skutočne čo do personálneho zastúpenia aj finančného. Musíme ďalej podporovať prácu Európskej nadácie pre demokraciu. Treba posilňovať demokratické a nezávislé médiá rusky hovoriace v našom susedstve, ako aj v rámci Európskej únie. A po tretie, musíme na všetkých politických úrovniach a stranách sa snažiť e, o to, aby skutočne sme postupovali transparentne. Európsky voliči si zaslúžia vedieť, ktoré strany sú priamo alebo nepriamo financované zo strany e, ruských tajných služieb alebo zo strany globálnych megaspoločností, čím sa vlastne dostávajú do spádu záujmov častokrát nedemokratických. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Judy Ward. Máte minútu. Propaganda proti Európskej únii nie je iba o e, extrémnej pravici a euroskepticizme, ktorí tu sedia v parlamente so snahou zrušiť európsky mierový projekt. Keď som sa venovala správe z roku 2016, tak som si uvedomila, že ide tu skutočne o Rusko ktoré, a ďalšie krajiny, ktoré nezdielajú naše spoločné hodnoty úspešne ovplyvnili referendum v roku 2016 v Spojenom kráľovstve. Putinovi agenti majú skutočne veľký dopad, pokiaľ ide aj o budúce európske voľby a preto Európska únia musí robiť proaktívne opatrenia. Poprvé, technologické firmy musia oveľa viac investovať do nástrojov, aby identifikovali propagandu a zabezpečili lepšie kontroly identít užívateľov platform na to, aby eliminovali a znížili finančné e, vstupy ktorí, tých, ktorí profitujú z takýchto informácií. Potrebujeme väčší zájem na politickej úrovni. Napríklad pán Šoprat vo Francúzsku zamestnal dceru hovorcu pána Putina tu v parlamente a toto sa nemalo povoliť. A e, vláda Spojeného kráľovstva ignoruje e, nenávisnú propagandu, ktorá viedla k kampani o Brexite Takže musíme brať situáciu skutočne vážne a brať do úvahy aj tie čierne peniaze, ktoré skutočne interferovali v týchto kampaniách. Ďakujem pekne. Teraz na minútu dostane slovo pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne. musíme pochopiť mechanizmy tejto propagandy. Tieto sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách, v Rumunsku napríklad. bývalý socialistický predseda vlády šíri eh, informácie a tá situácia teda je taká, že súčasná vláda šíri nesprávne informácie o Európskej únii a parlamente. Eh, ministerka uvádza, že sú tu informácie zo strany EÚ, ktoré nie sú správne a pani Dančila je zasa v Sputniku každý týždeň. A sú tu skutočne veľké množstvo politikov, ktorí sú odsúdení za korupciu. Hovorí sa tu o Georgeovi Šorošovi, ktorý ohrozuje právny štát avšak treba hovoriť o manipulácii, manipulácii sociálnej demokracie. Takéto formy dezinformácie musia byť vyriešené. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Picula. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. škandál Cambridge Analytica iba potvrdzuje, do akej miery voľby a referenda môžu byť ovplyvnené keď my teraz čakáme na informácie z Londýna, tak vidíme, že aké výsledky mm, sú týchto správ, ktoré majú vplyv aj na výsledky e, hlasovania o Brexite. Avšak nemôžeme opomínať aj vplyv Ruska na sociálne médiá, a to sa týka Európskeho parlamentu. Istotne tu nejde o program, ktorý by viedol k posilneniu Európskej únie. Práve naopak, musíme takisto zdôrazňovať, ako tento vplyv sa deje, práve pokiaľ ide o naše susedstvo na Balkáne, pokiaľ ide o kandidátov európskej integrácie. Avšak nie všetko prichádza z Ruska. Fake news prichádzajú aj zo západu, aj z iných krajín a všetky tieto správy falošné majú e, za snahu oslabiť demokratické inštitúcie. Čo teda navrhujeme v rámci e, prípravy na európske voľby, je, aby sme občanom sprostredkovali pravdivé informácie, pretože tieto sú dôležité na to, aby európsky projekt pokračoval. Ďakujem pekne, pán Kovačev. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za slovo. Áno, máme hybridnú vojnu, ktorá prebieha a musíme si uvedomiť, že tie opatrenia, ktoré máme, nie sú dostatočné ja podporujem to, že East Strat e, skupina by mala byť e, skutočne e, pretavená do riadneho oddelenia. Na to potrebujeme patričné finančné zdroje, financie. A takisto si treba uvedomiť, že máme podobné štruktúry pod uh, ako pani Gabriel, E, napríklad rumunská vláda navrhla takúto štruktúru, ktorá môže podporovať investigatívne novinárstvo a takisto boj proti propagande. Musíme podporovať všetky formy takýchto štruktúr, ktoré sú zaangažované do boja proti E, takýmto milným informáciám, fake news. Európska únia však nie je sveta. Musíme byť kritickí, to je pravda, ale nemôžeme dovoliť tretím krajinám, aby bojovali proti nám. Ďakujem pekne, pán Gáler. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ja som sa chcel kolegovi Freundovi povedať, že skutočne súhlasím s jeho príhovorom, bohužiaľ už nie je tu, ale čo ma prekvapilo, je, že sa mu nepodarilo v dvoch minútach spomenúť názov Ruska. Rusko, možno to je určitá osobitosť Rakúska, ale to nám nepomôže. Treba jednoducho veci pomenovať správnym menom. Hlavným cieľom e- Ruska je destabilizovať EÚ. Hlavná vec je, aby sa oslabil mainstream. Všetko, čo k tomu prispieje, je jednoducho atraktívne. Časy Ruska, ako v prípade UDS, USSR z minulosti, ktoré zastávalo svoju vlastnú ideológiu, to už je pase. My si musíme uvedomiť, že vo všetkých oblastiach sa toto deje, na to, aby sme posilnili odolnosť našich občanov. Tam, kde tečú peniaze, na to by sa podporovali rovnako zmyšľajúci pán Schaffhauser, tam potrebujem určité zákonné úpravy, ktoré to bude zakázať a potrebujeme aj patričnú výmenu informáciu medzi našimi orgánmi. Európska únia by tu mohla zohrávať koordinujúcu úlohu a preto si želám, aby Európska aby EU stratkom skupina bola posilnená a bola ďalej zosietená s ostatnými expertami v členských krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Rangel, nevidím ho. Takže dostáva slovo pán Kúkan, minúta. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Európa čelí závažným hrozbám našich, naše demokracie. Schopnosť argumentovať e, e, proti klamstvám skutočnosťami, faktami. Táto propaganda, ktorú vedú niektoré tretie krajiny, e, je stále náročnejšie zvládnutelná. Musíme sa snažiť tak na úrovni európskej ako aj národnej v boji proti kybernetickým a informačným spôsobom vedenia vojny. To je problém, ktorému čelíme tak v EU, ako aj v oblastiach na našich hraniciach, na Západnom Balkáne v rámci východného susedstva. Z tohto pohľadu potrebujeme stratkom e, skupinu v rámci ESVČ, e, ktoré bude mať za cieľ zlepšiť e, komunikáciu EU v týchto veciach. Takisto podporujem zvýšené financovanie pre takéto štruktúry a ich spoluprácu v rámci oficiálnych orgánov EU, ako sú delegácie EU v tretich krajinách. Boj proti dezinformáciám a proti nepriateľskej propagande musí byť prioritou nie len v rámci európskych volieb, ale aj e, pokiaľ ide o nadchádzajúcu komisiu, radu a parlament. Musíme si oveľa lepšie počínať, pokiaľ ide o komunikovanie hodnôt a politik EÚ účinným spôsobom. V opačnom prípade naše demokracie možno neprežijú tento vonkajší tlak. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelam. Minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Stratcom e, priniesla skvelé výsledky. Viac ako 5000 príkladov e, pro krem, kremelskej dezinformačnej kampane bolo identifikovaných. My naďalej pripomíname, a teda chceme dosiahnuť, aby Stratcom bol plnohodnotná aktivita v rámci SVČ, kde budú adekvátne personálne a finančné zdroje. Financovanie sa no, v rade zvýšilo, ale napriek tomu nedokáže reflektovať tie zmeny. Stratkom e, zahrňa aj Západný Balkán. Akčný plán EÚ má dôležitú úlohu zlepšiť e, spôsobilosti, zvýšiť koordináciu a spoločné odozvy zo strany inštitúcií EÚ e, vytvoriť spoluprácu so súkromným sektorom, zvýšiť povedomie verejnosti a zlepšiť aj vzdelávanie, pokiaľ ide o dezinformácie, a v neposlednom rade poskytnúť aj primerané zdroje. E, myslím si, že aj networkery alebo kontroly faktov, fact-checkery môžu byť napomocní v tomto úsilí. A je dôležité, aby si zohľadnila pri svojej činnosti fungovanie siete. Ďakujem pekne, pán Štetina. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, správa pani Fotiga obsahuje 37 odporúčaní vysokej predstaviteľke a rade. Cieľom odporúčaní je bojovať proti propagande, ktorú proti EÚ vedú tretie strany. Jedno z najdôležitejších odporúčaní sa skrýva v správe pod písmenom H. Zvyšovať povedomie o dezinformačných kampaniach Ruska, pretože sú hlavným zdrojom dezinformácií v Európe. V roku 2014 ruský generál Gerasimov vytýčil doktrínu o nových druhoch útokov kde sú často používané slova silnejšie ako raketové systémy a tanky. Ak hovorí e, Gerasimov e, to takým správnym jazykom, no teda takým jazykom, ktorý si vieme interpretovať, tak je to klamstvo. Klamstvo sa stalo najvyššou politikou kremelskej politiky. Je najvyšší čas, aby sme si to e uvedomili, aby sme si uvedomili, že hybridnú vojnu s Ruskom prehrávame. Stratili sme schopnosť nazývať veci pravým menom. Stratili sme schopnosť brániť Európsku úniu Rusko nie je náš spojenec. Rusko je náš nepriateľ. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím pani Andrikiene, takže slovo dostáva pani Šujca. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Pa u svakom slučaju sam zabrinuta zbog dezinformacija. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Naozaj som znepokojená z dôvodu dezinformácií a falošných informácií, správ, ktoré počujeme e, v Únii nedávna, ktoré pochádzajú z tretich krajín. Naozaj by sme mali byť znepokojení situáciou, preto podporujem túto správu, keďže zohľadňuje možnosť koordinovať naše kroky a bojovať proti takýmto falošným správam. Samozrejme musíme bojovať aj na národnej úrovni, nakoľko internet je nadnárodný, musíme zohľadniť aj ten cezhraničný rozmer a mali by sme sa preto koordinovať. Ruská propaganda je podľa mňa veľmi negatívna a definitívne ovplyvnila referendum v Spojenom kráľovstve. Všetci e, teraz nesieme následky toho referenda, tak ako aj britskí občania, bez ohľadu na to, čo si niektorí myslia. Je veľmi dôležité bojovať proti tretím stranám, ktoré sa snažia ovplyvňovať voľby, a to hlavne aj z pohľadu blížiacich sa eurovolieb. Pán Zdrojevský, nech sa páči. Na začiatku eh, tohto obdobia som poznamenal, že hybridná vojna si vyžaduje hybridné riešenia, hybridné reakcie, veľmi komplexné povahy. Základné charakteristiky takéto správnej odozvy by mali zahŕňať boj proti propagande a dezinformáciám, ale zároveň aj zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť, vzdelávanie na každej úrovni a spoluprácu. To, čo správa nazýva strategickú spoluprácu. Musím povedať, že som mierne sklamaný prístupom komisie, pretože treba poukázať na to, že správa, na ktorú odkazujeme z roku 2016, ako aj táto samotná stará správa nie je iniciatívou komisie, je to iniciatíva pani Fotigy, ktorá predseda Výboru pre bezpečnosť a obranu. Komisia by sa mala pridať k tomuto úsiliu. Kybernetická bezpečnosť alebo informačná vojna alebo boj proti dezinformáciám. To, že komisia nestíha držať krok, to nie je dobrý signál. To i len potvrdzuje, že komisia reaguje, reaguje, ale stále so reaguje na problémy, ktoré vznikajú vo verejnej sfére a takisto pokiaľ ide aj o bezpečnosť a teda súkromnú sféru. Tých takmer 40 odporúčaní je dobré, pomenovaných, e, sú to dobré odporúčania, aktuálne, je dôležité, aby sme teraz bez omeškania reagovali na tieto odporúčania. Ďakujem pekne. Spontánna rozprava. Prichádza pán Ražár. Ranžel, nech sa páči, máte slovo minúta. E, ďakujem pekne. E, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa. Mal som schôdzu s pánom Barnie. E, je to pomerne nabitá agenda, takže nemohol som prísť skôr. Predovšetkým e, chcem povedať nasledovné. Otázka e, propagandy, ktorá je vedená osobitným spôsobom, ktorej cieľom v zásade je oklamať tých príjemcov alebo tú verejnosť. A to je základom celej tej diskusie ohľadom falošných správ. Tomu všetkému dominujú tretie krajiny. My naozaj musíme veľmi rezolutne reagovať, musíme zablokovať akúkoľvek možnosť dovoliť e, presadiť sa myšlienkám a podnetom niektorých nepriateľských tretich krajín, ako aj Rusko, ktoré by mohli ovplyvňovať naše diskusie, naše referenda, naše voľby. Preto vítam postoj komisie v tejto veci, ktorá sa rozhodla bojovať proti takémuto typu aktivít. Ďakujem pekne. A teraz pán Tomášič. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hybridná vojna nie je novou vecou Každopádne zrýchlený vývoj technológie IT otvorili nové kanály a dnes je ľahšie ako kedykoľvek predtým osloviť ľudí propagandou. Na druhej strane dôvera ľudí v inštitúcie je na historicky najnižších úrovniach a tí, ktorí chcú ovplyvňovať demokratické procesy a verejnú mienku v Európe, majú eh, veľký priestor na takéto konanie môžem len podporiť e, odporúčania uvázané v tejto správe. Napriek tomu, že vo vyspelej demokracii by to malo byť jasné, e, musí tu byť aj oprávnená kritika voči EÚ, voči lídrom a voči členským štátom. Nie e, každá kritika sa rovná nepriateľskej aktivite. To chcem zdôrazniť, pretože už istý čas musíme teda počúvať občanov a musíme robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich vôľou. Ďakujem pekne, pán Epitedeos. Minúta. Ďakujem pekne. Obdobie, v ktorom žijeme, je charakterizované eh, pokročenými technológiami high-tech, e, propagandu je možné vykladať vrácenými spôsobmi. Ľudia môžu manipulovať e, pravdou, e, môžu manipulovať pravdu, môžu hovoriť, teda pokrývať, to, to, to, môžu hovoriť nepravdu. Musíme predstavovať pravdivé skutočnosti verejnosti, namiesto toho, aby sme naháňali novinárov, ktorí kritizujú vlády alebo ktoré, ktorí odkrývajú škandály Sústreďme sa teda na nestranné informácie. Potrebujeme funkčný systém, rádio, televíziu, ktoré budú slobodné a fungujúce. Bohužiaľ, v krajine ako je Grécko, to mu nie je tak. Štátna televízia je nástrojom pre vládnúcu stranu. A to do takej miery, že dokonca ani nepozývajú poslancov z mojej strany, aby sa zúčastňovali verejných diskusí. My sme tretia najväčšia strana, viete si to predstaviť? To nie je dobré riešenie. Ďakujem pekne. Pani rohon Lerner na minútu, nech sa páči. V tradičných, ale aj na sociálnych sieťach eh, sa šíria rôzne informácie, ktoré útočia. je dôležité, aby občania mali všetky potrebné informácie, aby si dokázali e, vytvoriť zdravý úsudok. E, Facebook a podobné mediálne e, sociálne siete majú obrovskú zodpovednosť v boji proti šíreniu dezinformácií a musia tieto odstraňovať zo svojich platformiem. Taktiež je treba zistiť čo najskôr zdroje takýchto informácií ešte predtým, ako sa začnú príliš rýchlo šíriť. Taktiež platformy v rámci za tej zodpovednosti musia podporovať otvorenosť a taktiež musia zisťovať, ktoré orgány, dajme tomu šíria niektoré pochybné eh, eh, reklamné kampanie. Ehm, tiež je potrebné čo najskôr takéto škodlivé kampanie odstrániť eh, z ich obsahov. Napríklad lživé videá, Tie sa dajú veľmi jednoducho vytvoriť. E, falošné správy a boj proti ním e, je treba, aby to bolo súčasťou taktiež vzdelávania. Už na školách je treba na to deti upozorňovať. E, je treba taktiež šíriť mediálnu osvetu, aby ľudia vedeli narábať s informáciami, ktoré sú v médiách. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Korega Marias. Ďakujem pekne. Boj proti propagande a falošným správam je dôležitý. Toto rozhodnutie, toto odporúčanie sa však musí presadiť aj proti Európskom parlamentu, pretože Európsky parlament práve poveril e, firmy vykonaním pochybných prieskumov. Namiesto týchto prieskumov však firmy vlastne len zoskupili e, národné prieskumy, ktoré sa vzťahujú na Eh, parlamentné voľby v členských štátoch a potom z toho vyvolili dôsledky do um, európskych volieb. To je predsa nemysliteľné. A potom eh, začali eh, šíriť informácie o tom, kto bude a kto nebude zvolený do parlamentu. To je predsa úplne tá najnepripustnejšia forma propagandy. Toto sú falošné správy. Je to propaganda proti niektorým poslancom, veľmi konkrétnym. Toto by sa malo odsúdiť. Je to propaganda ktorú šíri samotný Európsky parlament a ja vás žiadam, aby ste k tomu zaujali jasné stanovisko. Povedzme nie falošným správam. Nemôžeme akceptovať, aby niektoré agentúry, ktoré vykonávajú prieskumy, tvrdili a šili informácie, že poslanec A, B, C nebude zvolený. To je predsa nepripustné. Ďakujeme pekne za takéto nadšené vystúpenie. Posledný v rámci CatchDI e, dostane slovo pán profesor Karsky. tu Ďakujem pekne. Zazneli tu mnohé vyjadrenia, ktoré sa týkali e, dezinformácií, šírenia dezinformácií aj v tradičných médiách, aj na sociálnych sieťach. Ale tiež sa šíria dezinformácie tu v Európskom parlamente v rámci tejto rozpravy Videli sme, že pán Schaffhauser šíri takéto dezinformácie. On si pošpinil svoje ústa tým, že poškvrnil pamiatku a pápeža Jana Pavla II. Je to urážka všetkých tých, ktorí žijú podľa posolstva podľa dedictva Jana Pavla II. On tvrdil, že mm, autorka správy je v rozpore s posolstvom a s dedictvom Jana Pavla II. Musíme odsúdiť takéto tvrdenie a takéto konanie. Je to neúctivé. Predsa autorka správy je e, stotožnená s posolstvom Jana Pavla II. Nepochybne e, to Schaffhauser e, bude odhalený vo svojich e, nesprávnych vystúpeniach a že to bude označené za najzaražajúcejšie vystúpenie v dnešnej rozprave. Určite to malo veľký dosah. Ale toto je presne typický príklad šírenia takýchto falošných informácií. Je to zjavné nám všetkým tu prítomným, ale vôbec to nie je zjavné e, širomu svetu. E, na to treba upozorniť. E, často sa tieto nepravdivé fakty tvária ako realita. Ďakujeme pekne. Na záver rozpravy dostane slovo pán Mimica v mene pani vysokej predstaviteľky. Ďakujem pekne, vážení poslanci. To bola veľmi užitočná výmena názorov. Pani spravodajkyňa Nefotika, ja vám chcem poďakovať aj všetkým, ktorí sa zapojili do rozpravy. Z tejto rozpravy môžem vyvodiť, že sa zhodujeme v tom, že chceme bojovať proti výzom, desinformácií a zahraničných zásahov v kontexte blížiacich sa európskych volieb. Táto rozprava bola ďalšou príležitosťou zvyšovať povedomie o tejto téme. Chcel by som naďalej, na záver pardon, zopakovať ešte raz, že si veľmi cením úlohu parlamentu v tomto procese, keď sa tejto téme pripisuje veľký význam. Ďakujeme pekne, pán komisár. A úplne na záver rozpravy dostane slovo pani autorka Anna Fotiga. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, aj vám ďakujem. Dezinformácie, sú jedom e, pre mysle ľudí, ktorých ovplyvňujú. Najlepším príkladom bolo obvinenie na adresu ako e, e, Sandra Kalniete a na moju osobu práve Putin stelesňuje stalinizmus nie my. On sám napokon sa tým netají. A taktiež eh, tu v snemovni eh, sa z času na čas vyjadrujú fanúšikovia eh, Putina a Stalina. Chcela by som sa srdečne poďakovať všetkým tenevým spravodajcom za ich prínos. Naozaj som si veľmi cenila spoluprácu s nimi. A hĺbková rozprava o tejto téme v každej politickej skupine taktiež prebehla. Myslím, že konečný výsledok skutočne prispieje k tomu, aby sa všetky európske inštitúcie angažovali v boji proti propagande. Chcela by som sa poďakovať osobitne Charlesovi Tanokovi, ktorý v nelakých časoch mi podal pomocnú ruku, keď som mala zdravotné problémy eh, pri práci na tejto správe a túto jeho eh, pomoc veľmi cením. Ďakujeme pekne. Týmto rozpravu končíme na túto tému. Hlasovanie prebehne zajtra.